you keep come, have to keep coming with the, with the family, the, the base camp. <laughs> Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno, dámy a páni. Navrhujem, aby sme začali z logistických dôvodov. Máme trošku časový skls už teraz takže skrátim trošku svoje úvodné vystúpenie, aby sme získali čo najviac času. Tento seminár organizuje Európsky parlament na požiadanie výboru pre medzinárodný obchod, ktorému ja predsedám v spolupráci s oddelením pre politiku Európskeho parlamentu. Je to skôr rokovací stôl na vysokej úrovni, nie taký klasický seminár. Keď sa pozerám po svojej ľavici, mám tu komisára pre obchod Karla de Guchta a taktiež tu máme zástupcu predsedu vlády Ukrajiny. Je to teda naozaj schôza na veľmi vysokej úrovni bilaterálne vzťahy s Ukrajinou za posledné roky sú jednou z hlavných tém, ktorými sa zaoberá náš výbor eh, v Európskom parlamente. Odkedy bolo eh, vytvorené východné partnerstvo v roku 2009, výbor INTA zaznamenal, aké významné sú otázky obchodu a hospodárstva v asociačnej dohode s Ukrajinou a taktiež zadefinoval potenciál rozšírenia týchto obchodných vzťahov. Preto sme veľmi pozorne sledovali rokovania na rozsiahlu a úplnú dohodu o voľnom obchode. A predmetom tejto schôdze bude práve táto téma. Náš výbor vymenoval už stáleho spravodajcu pre túto tému. Je ním pán Pavel Zalevský, ktorý sedí po mojej pravici zo skupiny EPP. Je taktiež podpredsedom eh, nášho výboru pre medzinárodný obchod. On celkom iste so mnou súhlasí s tým, že uzavretie takejto rozsiahlej dohody o vodnom obchode by bolo pozitívnym signálom pre Ukrajinu na ceste do EÚ a viedlo by to aj k zvýšeniu integrácie Ukrajiny do Európskej únie. rozhodne by to podporilo aj všetkých eh, Ukrajincov, ktorí sa snažia o inštitucionálne a hospodárske reformy eh, vrátane reforiem v súdnictve a zlepšenia podnikateľského prostredia. táto úloha, ktorá obsahuje uzavretie úplnej eh, dohody o voľnom obchode, teda na túto tému tu máme vynikajúcu skupinu panelistov, máme tu dvoch eh, pánov, ktorí za posledné týždne a dni, možno aj hodiny, sa snažia prekonať eh, tie úplne posledné centimetre ešte pred dosiahnutím tejto dohody. Je to pán Karl de Gust, ktorý je komisárom pre obchod v Európskej komisii. Ďalej je tu pán Andrej Klujev, ktorý je prvým podpredsedom vlády Ukrajiny a má na starosti hospodársky rozvoj a obchod. Srdečne vás všetkých vítame. Ako viete, dohoda s Ukrajinou je jednou z priorít polského predsedníctva Európskej rady a preto je nám veľkým potešením, že tu máme aj pána Marčina Koroleca, ktorý je zástupcom štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva v Polska. Aj vám ďakujeme za účasť. No a posledným rečníkom je významný polský profesor, bývalý minister a poslanec Európskeho parlamentu a akademický odborník na Ukrajinu, konkrétne pán profesor Dabrovský. Celkom iste jeho prejav nám poskytne taký odborný náhľad na túto tému. Navrhujem, aby sme rozdelili náš seminár na dve časti. Najskôr si vypočujeme našich politických panelistov a potom sa bude diskutovať. A v druhej časti si vypočujeme prezentáciu našich e, odborníkov, teda konkrétne profesora Dabrovského a ďalej prebehne druhá časť um, diskusie za účasti Petra Balaša, ktorý zastupuje generálne rediteľstvo um, Komisie pre obchod a, a pán Valery Kadmický, ktorý zastupuje ministerstvo hospodárstva Ukrajiny. Čo sa týka jazykového pokrytia tejto schôdze, tie sú klasické, ako bývajú na našom výbore INTA, plus Ukrajinčina. Prosím, uvedomte si, že naša schôdza sa vysiela na internete, tak ako býva zvykom. A teraz už bez nejakého ďalšieho odkladu dám slovo nášmu prvému rečníkovi, komisárovi Deguchtovi ktorý je už, eh, tak povediať, našim pravidelným hostom na schôdza nášho výboru. Ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli. Máte slovo, nech sa páči, na dajme tomu 15 minút. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda Morera a prvý podpredseda vlády Kluje, vážený pán minister Korovský, vážení poslanci, dámy a páni. Pred 20 rokmi Ukrajina získala nezávislosť a slobodu Eh, len málo kto by si rozhodol nesúhlasiť, že to bol naozaj historický moment pre Ukrajinu, ale taktiež pre celú Európu. Dnes v roku 2011 sme svedkami ďalšieho významného momentu v dejinách eh, Ukrajiny. Ide o naozaj prevratnú dohodu vo vzťahu Ukrajiny a Európy eh, vo oblasti vodného obchodu ako súčasť dohody o pridružení ponúkame takto návrh hospodárskej reformy spoločne s rámcom implementovať tieto reformy. Je to dohoda, ktorá pomôže e, rozširovať nové formy obchodu, investícií a rastu. Je to dohoda, ktorá otvorí nové formy hospodárskych slobôd pre Ukrajincov. Je to dohoda, ktorá bude kľúčová k integrácii našho hospodárstva. Vytvorí nové pležitosti pre Ukrajinu a pre európskych aktérov vo všetkých e, sektoroch hospodárstva. V krátkosti táto dohoda ponúka e, časti budúcnosti prosperity Ukrajiny. Chceme taktiež pomôcť všetkým našim východným susedom, aby sme ich e, primeli rásť ešte ďalej. Na základe našich skúseností obchodné vzťahy, najmä v oblasti voľného obchodu, sú nástrojom voľby v podpore rastu našich partnerov na celom svete. Keďže oblasti voľného obchodu výrazne prispievajú k modernizácii hospodárstiev a k prínosu nových investícií, kapitálu najmä z Európskej únie. Rozsiahle oblasti voľného obchodu sú súčasťou dohody a pridruženia, toto predstavuje novú vlnu európskej podpory našim východným partnerom a susedom. Nedávno sa uskutočnilo stretnutie o východnom partnerstve v Varšave a prijala sa dohoda uzavrieť eh, hospodárskú integráciu a politické pridruženie. Dohoda o pridružení s Ukrajinou eh, vrátanie oblasti o voľnom obchode bude prvou svojho druhu na základe novej politiky susedstva Európskej únie. A preto eh, som mimoriadne potešený, že včera večer podpredseda vlády Klujev a spoločne so mnou sme dohodli dohodu vo všetkých e, oblastiach tejto dohody o voľnom obchode. Ešte stále musíme uzavrieť niektoré technické aspekty, ale v zásade ten e, hlavný materiál dohody už je hotový a teraz sú na rade ukrajinskí zástupcovia, aby vytvorili také politické prostredie, ktoré umožní naplniť tieto plány. Dúfam, že sa tak udeje čo najskôr. Táto dohoda o obchode nám umožní technicky uzavrieť túto pridruženú dohodu vrátane rozsiahlej eh, časti o voľnom obchode do konca roka, dúfame. Samozrejme za predpokladu, že politické okolnosti budú priaznivé naplneniu tejto dohody v praxi. Teda čo presne je predmetom rokovaní? Nuž, um, klasické dohody o voľnom obchode umožňujú otvorenie uh, trhov uh, tovarom a službám, napríklad uh, zrušenie colných tarív, ale tieto rokovania zachádzajú ešte ďalej. Musíme sa venovať aj otázkam zahraničnej spolupráce, aby sme predchádzali nevhodným postupom v oblasti obchodu, napríklad aby sa umožnil um, vývoz ukrajinských výrobkov do Európskej únie. E, v súčasnosti musia tieto mliečne a mesové výrobky platiť, teda vzťahujú sa na nich colné tarify, ale okrem toho nechceme len zrušiť tieto clá, Chceme taktiež e, napríklad prispôsobiť štandardy pre tieto mliečne a mesové výrobky štandardom, ktoré platia v Európskej únii, tak aby bol možný tento dovoz. Ukrajinská legislatíva e, musí byť kompatibilná s legislatívou v Európskej e, únii e, v tých oblastiach, ktoré sa týkajú obchodu. Je tu významná kapitola prispôsobovania legislatívy v týchto oblastiach. To znamená, že ukrajinskí výrobcovia musia splňať európske normy tým, že budú dodržiavať vlastné pravidlá Ukrajiny. Zrušenie dovozných ciel bude znamenať, že prekážky a náklady vstupu na európsky trh, ktorý je najväčším a najbohatším na svete, e, budú prekonané. Pokrytie tohto obchodného balíčka v dohode o pridružení s Ukrajinou bude mimoriadne široké. Budú tam aj témy ako pravidla verejného nákupu alebo svorskej súťaže. To znamená, že legislatíva, normy a aj postupy v oblasti verejného obstarávania a hospodárskej súťaže budú dostatočne podobné aj na Ukrajine, aj v Európskej únii budú kompatibilné. V priebehu rokovaní o takéto dohode Európska únia ponúka veľmi hlbokú integráciu do svojho vlastného trhu. A toto je naozaj e, nevydané. Je to e, najvýznamnejšia dohoda, o ktorej Európska únia kedy rokovala, nielen z hľadiska rozsahu, ale z hľadiska aj miery ekonomickej integrácie. Preto popisujeme túto dohodu s Ukrajinou e, ako hlbokú a rozsiahlu v skratke DCFTA v angličtine. Čo to znamená pre podnikateľské prostredie na Ukrajine? Chceme vytvoriť e, moderné prostredie, transparentné prostredie, ktoré bude predvedateľné pre spotrebiteľov, pre investorov, aj pre podniky a pre podnikateľov e, na oboch trhoch. Samotný proces prispôsobovania pravidiel a legislatívy vytvorí predvedateľný rámec pre e, obchodné a hospodárske reformy. Vytvorí to stabilný model pre Ukrajinu, aby pravidelne aktualizovala svoje regulačné prostredie. Taktiež by sa vytvoril transparentný postup pre také konania, ktoré sa plánujú na základe um, ehm, plánovaného kalendára, prispôsobenia legislatívy Európskej únii, predvídateľnosť, stabilita, transparentnosť, znižovanie rizika. Toto všetko sú mota moderných investorov eh, v modernom podnikateľskom prostredí. Všetci veľmi dobre vieme, že Ukrajina potrebuje viac investícií na reštrukturalizáciu svojho hospodárstva a na jeho modernizáciu. A taktiež vieme, že kapitálové trhy sú nedostatkovým artiklom v týchto neľahkých časoch. Táto dohoda poskytne akési ukotvenie, silnejšie ukotvenie pre tento reformný proces a iba tým, že zvýšime dôveryhodnosť tohto reformného procesu, otvoríme dvere európskym aj medzinárodným investorom na Ukrajine. Tu v Európskom parlamente e, nemusím nikomu pripomínať, že naše obchodné vzťahy fungujú v širšom politickom kontexte našich e, celkových vzťahov s Ukrajinou. Nebudem pred vami skrývať, že nedávny vývoj v Kieve e, trošku spochybňujú naše rokovania ale, ako povedala minulý týždeň vysoká predstaviteľka, nemali by sme upúšťať od týchto dohôd. Mali by sme naďalej rokovať, mali by sme naďalej ponúkať uzavretie dohody ako súčasť dohody o pridružení a to by malo byť naďalej um, reálnym plánom. Iba keď budeme mať naplánovanú dohodu a bude už konkrétne na stole, tak ako tomu je dnes, budeme vedieť, aké sú reálne možnosti a o čo vlastne ide v tejto hre čo môže Ukrajina stratiť. Ako som už spomenul, dohoda, ktorá sa včera prijala, by nám mala umožniť technicky uzavrieť túto dohodu o pridružení vrátane rozsiahlej dohody o obchode do konca roka. A tým by sme získali eh, tento jasný prehľad o situácii. Potom budeme musieť zvážiť, aká bude ďalšia situácia. Dámy a páni, pán minister Klujev a ja veľmi dobre vieme, že Nerokujeme o tejto bilaterálnej dohode vo váku. Sú to neľahké časy pre celé globálne hospodárstvo. Hospodárska obnova ehm, nie je stabilná, rokovania o obchodných pokrokoch sú ehm, zastavené, sú v slepej uličke po mnohých rokoch úsilia, e, zavádzajú sa na celom svete protekcionistické opatrenia, ale Európa nezaháľa, reaguje, bojujeme proti týmto prejavom protekcionizmu. Iba pred niekoľkými dňami komisia zverejnila svoju nedávnu správu o obchodných obmedzeniach. Sme rýchli a za posledný rok 130 nových obchodných rešitívnych opatrení e, zaviedli obchodní partnery e, Európskej únie. Je to náraz o 30 Hospodárska obnova v mnohých krajinách neviedla k zvráteniu tejto politiky iba 17 všetkých opatrení, ktoré boli zavedené od počiatku krízy, sa podarilo e, zrušiť. Okrem toho, viacerí členovia G20 sa púšťajú do priemyselnej politiky, ktorá bude zameraná na náhrade e, dovozu. Taktiež e, budú sa znižovať požiadavky na verejné obstarávanie. Niektorí hráči nedodržiavajú svoje sluby, preto budeme naďalej pripomínať všetkých našich partnerov o týchto záväzkoch. To, o čo sa snažíme s profesorom Liklujevom, musí doplňať aj vývoj na, medzinárodnom, na medzinárodnej scéne v boji proti protekcionistickým opatreniam. Je mimoriadne dôležité, aby z oči voči týmto hospodárským výzvam Európa mala odvahu nepodľahnúť týmto tendenciám protekcionizmu, aby sme e, sa neutiekali cestou uzatvárania trhov, pretože vieme, že to nie je správna cesta. Namiesto toho sa musíme pozerať dopredu, otvárať možnosti. Budeme sa snažiť, aby obchod naďalej plynul aj napriek týmto ťažkostiam, alebo práve kvôli nim. Európa potrebuje globálny obchod a to viac ako kedykoľvek predtým. Obchodné rokovania s Ukrajinou sú vynikajúcim príkladom um, situácie, v ktorej vyhrávajú obaja aktéry. Takáto rozsiahla dohoda o voľnom obchode, ktorú plánujeme v kontexte dohody o pridružení, by bola prospešná aj Európskej únii, aj Ukrajine v hospodárskom meradle, pretože by to otvorilo oba trhy a to vzájomne modernizovala a diverzifikovala by európske aj ukrajinské hospodárstvo a bola by mílnikom šírenia našich európskych hodnôt a noriem. Dúfam, že v najbližších dňoch a týždňoch sa podarí uzavrieť táto dohoda, že to umožní politické prostredie. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. You, Ďakujeme pekne, pán komisár. Áno, nemohli ste to povedať lepšie. poznámenie, že rokovania, pokiaľ ide o asociačnú dohodu, že sa táto podarila dosiahnuť, tak to je skutočne vynikajúca novinka, vynikajúca správa a skutočno, že sa to udialo práve tu na v parlamente, tak to je skutočne najlepším svedectvom ohľadne toho, akú úlohu zohráva v, obchode, e, v oblasti obchodu práve Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne, že ste to oznámili práve tu medzi nami. Teraz si vypočujeme pána Andria Klujeva, ktorý je podpredsedom vlády a ministrom pre hospodársky rozvoj a obchod. A skutočne sme pripravení vypočuť si váš názor, vaše postrehy, pokiaľ ide o závery ohľadne tejto dohody. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Morera. Ďakujem pekne, pán komisár. Vážené dámy, vážení páni. Ja som vďačný organizátorom tohto podujatia, že sa môžem vyjadriť na takejto dôležitej, významnej schôdzi, pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie a Ukrajiny. My sme zač- negociácie sme začali v roku 2009 e, a snažili sme sa vytvoriť zónu voľného obchodu s Európskou úniou a chcel by som povedať a potvrdiť, že včera po kole skutočne vyčerpávajúcich negociácií sa nám podarilo uzavrieť všetky kľúčové oblasti, pokiaľ ide o pridruženie, pokiaľ ide o dohodu medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Naše dohody s pánom komisárom otvorili cestu smerom k finálnemu uzatvoreniu tejto zmluvy k koncu tohto kalendárneho roka. Myslím si, že je to symbolická udalosť a treba povedať, že obe strany prechádzajú skutočne e, vážnym prechodom cez rôzne zmeny, ktoré momentálne zažívame. E, prešli sme cez všetky formálne e, záležitosti tejto, znenia tohto, tejto dohody a chcel by som skutočne sa poďakovať pánovi komisárovi za jeho konštruktívny prístup vo každej fáze týchto rokovaní. Takže ďakujem ešte raz. Pokiaľ ide o tento negociačný proces, tejto e, dohody o voľnom obchode. Tento trval zhruba 3 roky. Treba povedať, že v rámci neho sme zaznamenali veľký potenciál možností, ktoré sa doteraz ešte nevyužívajú práve v oblasti voľného obchodu a voľného pohybu e, tovaru. Táto asociačná dohoda môže pomôcť e, preniknúť Ukrajine na vnútorný trh na Európsku úniu, môže pomôcť skutočne rozbehnúť e, obchod s Európskou úniou. Zároveň môže podporiť aj zlepšenie ekonomickej situácie tak občanov na Ukrajine, ako aj v Európskej únie. Nechcel by som však povedať, že tento proces negociácií bol jednoduchý, ale vzďaka e, ochote sa nám podarilo dosiahnuť dohodu pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu s tovarmi a energiou, službami, využívanie e, ochrany. E, podarilo sa nám preklenúť problémy, ktoré sme tu mali pokiaľ ide o verejné obstarávanie a pokiaľ ide o technické detaily. Treba však povedať, že nie všetky problémy sa nám podarilo vyriešiť. A sme presvedčení o tom, že to bude mať určite prechodné obdobie, pokiaľ ide o obchod s tovarmi a službami, v rámci ktorého sa budeme snažiť skutočne dosiahnuť e, v našej e, krajine také prostredie, že budeme príjmať zákony, ktoré pomôžu zlepšeniu tej situácie, kde sa nám nepodarilo ešte dosiahnuť kompromis. V rámci histórie diplomatiky, diplomácie sa nám Nemôžeme poukázať na také konkrétne kroky alebo momenty, kde by sa bola, podarilo všetko vyriešiť na 100%. A napriek tomu treba povedať, že ten kompromis, ktorý sme dosiahli, je skutočne veľmi dobrý. A v rámci toho by som sa chcel srdečne poďakovať kolegovi, pánovi komisárovi, za jeho osobný vstup, eh, ktorý prispel k tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť takýto veľký úspech výsledky týchto negociácií sú pozitívne tak pre Európsku úniu, ako aj pre Ukrajinu a preto by som sa chcel ešte raz poďakovať, pretože to odzrkadľuje len záujem ukrajinského rozvoja, ale aj rozvoj Európskej únie ako takej. Európs- uh, Ukrajina je pripravená a chce sa dostať aj na vnútorný trh Európskej únie. A myslím si, že takáto spolupráca jednoducho bude prospešná pre obe strany. aj dnes podiel e, obchodu, zahraničného obchodu Európskej únie smerom na Ukrajinu je zhruba na úrovni 30 Uzavretie takéto zmluvy nám vyrieši viacero problémov. Viacero problémov, ktoré musia čeliť Európ, e, ukrajinskí podnikatelia smerom, e, pokiaľ ide o vývoz do Európskej únie. Ako to už bolo uvedené, ako to uviedol aj pán komisár, negociácia s Európskou úniou nám skutočne zaručila najlepšie možnosti, ktoré sme tu doteraz mali, pokiaľ ide o obchod z Európskej únie. Týka sa to tak otázok colných taríf, ako aj iných oblastí a toto všetko povedie k zlepšeniu obchodu, obchodu medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Máme tu viacero problémov, máme tu viacero cieľov, ktoré budeme musieť vyriešiť, avšak toto sú všetko podmienky pre ďalší rast a ďalšie zlepšenie hospodárskej situácie aj našej krajine. Hovorím tu predovšetkým o harmonizácii našej legislatívy, ako aj o viacerých systémových opatreniach. A chcel by som zdôrazniť, že Ukrajina, ukrajinská strana sa snaží e, prejsť a uplatniť e, reformy, ktoré by mohli viesť k tomu, aby sme sa viac priblížili k očakávaniam zo strany Európskej únie. Budeme spoločne rozvíjať plány a projekty, ktoré by mohli viesť k e, harmonizácii našej, našich e, vnútroštátnych predpisov, ktoré by mohli zlepšiť túto situáciu. Vláda Ukrajiny momentálne akceptovala alebo prijala konkrétne kroky, ktoré by mohli viesť eh, k voľnému obchodu s Európskou úniou. A v rámci toho sme prijali aj celé, celú sadu opatrení, ktoré by mohli priniesť veľké výhody, pokiaľ ide práve o prijatie tejto dohody o voľnom obchode a takisto by to mohlo zlepšiť kvalitu potravín, ktoré sa dovážajú do, Európskej, do Ukrajiny a takisto to môže zlepšiť kvalitu informácií a výmenu informácií medzi obyma stran- obomi stranami. Takisto budeme musieť zharmonizovať colné opatrenia, aby sa mohla zlepšiť hospodárska súťaž medzi oboma stranami. Treba však zobrať do úvahy, že sú tu okrem hospodárskych elementov aj politické elementy a treba povedať, že Ukrajina jednoducho chce sa dostať do na tú úroveň, aby skutočne mohla byť na rovnakej úrovni alebo na rovnakých štandardoch ako krajiny, členské krajiny Európskej únie. Tým, že sa uzavrie táto asociačná dohoda, tým, že sa nám podarí splniť ciele, ktoré sme si stanovili, urobíme tým prvý krok, ktorý bude viesť našej aproximácii e, vo vzťahu k Európskej únii a budeme vám vďační za vašu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ako vidíte, aplaus, ktorý ste dostali, potvrdil správnosť vašich slov. Teraz dáme slovo polskému predsedníctvu Európskej únie, pretože Polsko investovalo z politického hľadiska toľko, predovšetkým do susedskej politiky, takže treba povedať, že tento úspech, o ktorom tu hovoríme, je úspechom aj polskej strany a týmto vyjadrujem svoje blahoželanie. Pán Korolec z ministerstva uh, hospodárstva z Polska, nech sa páči, máte slovo. Vážení páni, chcel by som povedať, že tento úspech uh, patrí predovšetkým tým, ktorí sa zúčastnili priamo na rokovaniach. Máme tu pána komisera de Guchta a predstaviteľa Ukrajiny a takisto by som sa chcel poďakovať za pozvanie na dnešné stretnutie. Myslím si, že pán komisár a pán podpredseda vlády celkom jasne dali najavo, ako by to mohlo s rokovaniami e, v budúcnosti vyzerať a akým spôsobom by sme mohli dospieť k jasnému záveru. Treba však povedať, že za ostatné dni sme jasne videli, že rokovania, ktoré mali viesť k dohode o voľnom obchode, priniesli nové stimuly a viedú k tomu, že musíme vytvoriť politické podmienky na to, aby sme umožnili finálne uzavretie tejto dohody. Z nášho uhla pohľadu treba povedať, že záver rokovaní, ktoré by mali viesť k dohode o voľnom obchode, tak to je potvrdenie to, že Európska únia a Ukrajina v decembri tohto roku urobí veľmi dôležitý krok, pokiaľ ide o našu politiku východného partnerstva. Polské predsedníctvo sa skutočne teší na stabilné partnerstvo aj v východnom susedstve, vo východnom regióne, ako to už uvedol aj pán komisár. Najúčinnejšia možnosť na zlepšenie a utuženie eh, hospodárskych vzťahov je práve integrácia práve formou takejto dohody o voľnom obchode. Neho, nehovorím iba o odbúrávaní prekážok, ktoré tu boli pokiaľ ide o obchod, ale aj pokiaľ ide o užšiu spoluprácu, ktorá je veľmi dôležitá. To sa odzrkadľuje vo viacerých oblastiach, napríklad colná oblasť, alebo hospodárska súťaž, alebo verejné obstarávanie. Chcel by som upriamiť pozornosť na to, že Ukrajina je jednou z tých krajín, ktoré sú najviac pokročilé, pokiaľ ide o štruktúru a tu beriem do úvahy všetky krajiny, ktoré zahrňa východné partnerstvo. Ide tu o skutočne veľmi dôležité kroky smerom k hospodárskej integrácii na globálnej úrovni a najlepším dôkazom na to je členstvo v, vo VTO. Ukrajina je od roku 2008 členom VTO a Ukrajina postupne mení aj svoje zákony na to, aby sa prispôsobili medzinárodným štandardom. Konkrétne príklady sú napríklad spolupráca, pokiaľ ide o prijatie štandard a noriem v rámci OECD. A v poslednej dobe Ukrajina prijala aj dohovor, pokiaľ ide o vzájomnú administratívnu pomoc v otázke daní a momentálne tu ide aj o to, že by sa mali prijať aj usmernenia OECD, pokiaľ ide o multinárodné podnikové subjekty. Je tu aj jasný záujem začať práce, ktoré by viedli k prijatiu dohovoru OECD vo vzťahu k verejným úradom, ak to môžeme povedať v žargóne OECD, hovoríme o, tu, o, tejto známej, o tomto známom dohovore. Angažovanosť Ukrajiny, e, pokiaľ ide o spoluprácu s OECD, ukazuje celkom jasne, akým spôsobom sa veci pohli dopredu a myslím si, že v tejto oblasti nájdeme veľa konkrétnych riešení. Som presvedčený o tom, že tak Európska únia ako aj Ukrajina môžu získať, ak sa podarí uzavrieť túto komplexnú dohodu o voľnom obchode. Toto umožní Ukrajine podielať sa aj na vnútornom trhu Európskej únie a to by znamenalo, že pokiaľ ide o obchod s tovarmi a pokiaľ ide o obchod so službami, budeme mať zlepšený tok investícií. Vytvoria sa tým možnosti pre investorov, vytvoria sa lepšie podmienky pre podnikateľov a získajú na tom tak podnikatelia, ako aj spotrebitelia, pretože budú mať jednoducho lepší a bezpečnejší prístup k tovarom a službám a budú sa ďalej rozvíjať aj štandardy, pokiaľ ide napríklad o ochranu duševných a produktov. Pokiaľ ide o podpísanie tejto zmluvy, treba povedať, že aj Európska únia získa, pretože získa prístup na trh, ktorý obsahuje zhruba 50 miliónov spotrebiteľov. Budú tu posilnené možnosti implementácie investičných projektov a hospodársky rast môže zaznamenať zhruba 5 5 hrubého domáceho produktu. Takýto dynamický rast a veľkosť ukrajinského trhu môže európskym podnikom umožniť takisto zaznamenať veľké zisky. Je tu skutočne veľký potenciál rastu a zo strany e, Ukrajiny. Tu sa zasa očakáva liberalizovaný prístup na vnútorný trh Európskej únii po zavedení transparentných pravidiel pre podniky. To môže mať skutočne veľký vplyv a môže to so sebou priniesť e, veľké investície, ako som už bol povedal a tento aproximačný proces, pokiaľ ide o podniky vo vzťahu k novootvoreným trhom, pokiaľ ide o príjmanie nových a, e, právnych predpisov, to všetko bude komplexný proces, ktorý bude si vyžadovať určitý čas. Ak to bude celé prebiehať podľa očakávaní, bude to veľký príspevok pre obe strany. Ďalším konkrétnym krokom, pokiaľ ide o prijatie tejto dohody o voľnom obchode, posilní hospodárskú spoluprácu, podnikateľské prostredie vo všeobecnosti. Tu by som chcel spomenúť, že Európska únia a Ukrajina a podpíšu takisto aj dohodu o ochrane investícií. Ak sa pozrieme na polskú skúsenosti za, z posledných desiatých rokoch, tak môžeme uviesť, že predovšetkým pokiaľ ide o oblasť vnútorného jednotného trhu, je vnútorný jednoduchý trh, vnútorný jednotný trh tým najlepším modelom, ktorý mohlo Polsko si osvojiť. Myslím, že hospodárska integrácia Ukrajiny je takisto v hospodárskom záujme Európskej únie a Ukrajiny. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem vám. Myslím, že tým sme uzavreli e, úvod, ktorý nám odprezentovali politickí hostia. Pán komisár de Hucht, bohužiaľ musí o pár minút odísť. To sme vedeli od začiatku. A ak by členovia výboru INTE, poslanci, chceli položiť otázku pánu de Huchtovi, tak by sme začali tým, že prvé otázky budú práve na ňo orientované a potom pán Zalevský, ktorý je spravodajcom tohto výboru, sa ujme slova prvý. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Rád by som srdečne zablahoželal pánovi Dechuchtovi a pánovi Klujevovi. Obom by som rád poďakovala takisto i predsedovi za to, že zorganizoval toto podujatie, že sa osobne vložil do toho, aby existoval, aby, aby sa uskutočnil tento, tento seminár, workshop. Ja by som chcel povedať k obchodným vzťahom. Sú tu isté obavy. Na začiatku, keď sme začali hovoriť o tom, že sa uzavrie dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá sa dúfam čoskoro uzavrie, vtedy sa hovorilo aj o dohode o voľnom obchodovaní medzi EÚ a Ruskom. Už sa rokovania o tejto dohode začali v útorok konkrétne. Ako tieto dve dohody, ktoré čoskoro sa zrealizujú, ako dúfam, ako, aký vplyv budú mať na vzájomné obchodné vzťahy a hospodárstvo Európskej únie. Ďakujem. Žela si prehovoriť niekto z ďalších poslancov výboru. Vidím Georgia Kutaša, tieňový spravodajca za socialistov. Vidím Helmuta Šolca zo skupiny GUE, hovorí predseda. Máte slovo. Nech sa páči, Helmut. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán Klujev, vážený pán komisár. Myslím si, že máme pred sebou veľmi komplexný program a pokiaľ ide o dosiahnutie tejto dohody, je to skutočne veľmi závažný krok. A je tu istá súvislosť medzi asociačnou dohodou a dohodou vo voľnom obchode. Ste si vedomí, že treba napredovať aj v tom, že zároveň treba e, dosiahnuť porozumenie a zároveň dohody o hospodárskej spolupráci, ktoré potom budú mať e, vplyv na ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú týchto dohôd. Treba to všetko zharmonizovať, takže mohli by ste nám povedať, ako, sa bude, ako bude v tomto rámci vyzerá dohoda súvisiaca s poľnohospodárstvom? Ďakujem, odpovedá vám predseda. Pán Klujev môže zostať trošku dlhšie, takže otázky pre ňoho by sme mohli položiť až po tom, čo odíde pán De Hucht. Poprosím o krátke otázky, pretože naozaj komisár o pár minút, nie viac ako o 10 minút, bude musieť odísť. Takže teraz tu mám žiadosť o slovo od pána Pavla Kovala. Pavel Koval je predsedom parlamentnej delegácie Európskej únie pre Ukrajinu. Ste tu, áno, vidím vás. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ja by som sa pripojil k tej otázke, ktorú práve položil predrečník. Chcem sa vás pýtať, či máte presnejšiu informáciu o tom, akým spôsobom sa uzavrie celá asociačná dohoda a či sú nejaké prekažky na strane Ukrajiny a prekažky na strane EÚ aby počas samitu Európska únia Ukrajina, e, či je to možné formálne uzavrieť rokovanie na tomto samite. Predseda sa pýta, či ešte niekto z poslancov výboru si želá prehovoriť. Ak tomu tak nie je, pán Andrien Sebastien, poslanec parlamentu, má slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán eh, predseda. Pán komisár, ďakujem, že ste nám odprezentovali úvod, bolo to vynikajúce. Viem, že nepracujete vo vaku, spomenuli ste aj hospodárskú krízu, samozrejme, ale moja otázka je, či by sme nemali brať do úvahy aj hospodárskú súťaž. A keď hovorím o hospodárskej súťaži, myslím tým súťaž medzi Európskou úniou a ďalšími ponukami, povedzme presnejšie ruskou ponukou, ktorá tiež ponúka obchodnú dohodu a či by sme náhodou nemali postupovať rýchlejšie a uzavrieť celý balíček dohôd s Ukrajinou, aby sme e, zaistili, že orientácia Ukrajiny zostane smerom na nás, ako by som to povedal, že zostanú s nami. Politický kontext nám umožňuje uzavrieť e, rokovanie a dohodu. Môžem vás poprosiť, či by ste nemohli prijať e, postoj, že politický kontext nám, nás priamo zavezuje k uzavretiu tejto dohody bez toho, eh, že by som naražal na súdne kontroverzie, ktoré teraz existujú, či by náhodou nebola, nemohla byť táto eh, zmluva modelovým príkladom pri tom, ako sa harmonizujú zákony v, v Ukrajine, harmonizujú sa na úroveň Európskej únie. Mohol by to byť príklad. Ďakujeme za otázku. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujeme, že ste sa rozhodli stráviť zo pár minút s nami a odpoviete na tieto otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Krajiny spoločenstva nezávislých štátov, vrátane Ukrajine, samozrejme môžu uzavrieť dohodu o voľnom obchode v súlade so svojimi hospodárskymi prioritami. Môžu uzavrieť aj iné dohody o voľnom obchode. My takisto ako EÚ nemáme len dohodu o voľnom obchode s Ukrajinou, ale máme dohody o voľnom obchode, bilaterálne sme robili z minulosti aj v minulosti a budeme robiť také aj v budúcnosti. Ukrajina nezávislou krajinou sami sa môžu rozhodnúť, aký typ dohody o voľnom obchode im vyhovuje a s kým. Mali by sme si všimnúť, že všetky krajiny patria sa do spoločenstva nezávislých štátov už od rozpadu Sovietskeho zväzu sa snažia o takéto dohody a teraz e, zastaralé dohody nahradzajú novými, modernejšími, rozvinutejšími je pravda, že Rusko už podpísalo dohody o voľnom obchode so siedmimi bývalými e, republikami ZSSR a že si upravili aj režim výmeny tovarov a cieľ v istých tovarových položkách. Napríklad rozhovory v St. Peterburgu. Tam podpísala Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Moldavsko, Tadžikistan. Sedem krajín podpísalo takéto dohody o clach. Nemáme e, vedomosti o podrobnostiach týchto dohôd a preto nevieme presne, aké tovary, aké produkty budú zaradené do týchto výmien obchodných, ale myslím, že dohoda o voľnom obchode, ktorú my ideme uzavrieť s Ukrajinou, sa e, nekríži s týmito dohodami, že sú to možné paralelné dohody. Uzbekistan, Azerbajdžan a Turkmensko sa tiež možno pripoja k tomuto, k tejto dohode. Dohody o voľnom obchodovaní musí vždy ratifikovať parlament každej zo zúčastnených krajín. Zatiaľ všetky e, podpísali a v roku 2012 vstúpia všetky tieto dohody do platnosti. Takáto je situácia a ja verím tomu, že všetky dohody pôjdu hĺbšie, než teda naša dohoda pôjde hlbšie do veci než tie, ktoré si uzavreli medzi sebou krajiny spoločenstva nezávislých štátov. Teraz niečo k asociačnej dohode. Myslím si, že je jasné, že e, dohoda o voľnom obchode je súčasťou asociačnej dohody a asociačná dohoda tu treba završiť pred tým, než sa podpíše dohoda o voľnom obchode. To je vždy tak to je tak, taká prax, ktorú tu máme zavedenú. Nevidím dôvod, prečo by to v tomto prípade malo byť inak. Asociačná dohoda je, rokuje sa o nej, rokovania bežia a tam má hlavné slovo Kathy Ashton a da, dohoda o voľnom obchode je hlavným úholným kameňom tejto asociačnej dohody. predstavme si, že eh, dohoda o voľnom obchode je budova samotná a asociačná dohoda je jej strecha. Myslím si, že sa pokuš, pokúsime završiť asociačnú dohodu s Ukrajinou eh, do konca roka. Za Európsku úniu však hovoriť nemôžem a táto hĺbková a komplexná dohoda o voľnom obchode, o ktorej hovoríme, sa nedá o nej rokovať vo vaku, musíme vždy vziať do úvahy politický kontext a veľmi jasne som sa tak vyjadril vo svojom úvode, že jednak ide o e, text o znenie e, hĺbkovej a komplexnej dohody o voľnom obchode. Tieto rokovania už končia, ale aby vošla do praxe táto dohoda, Ukrajina bude musieť vytvoriť také politické podmienky, aké sú potrebné na prijatie tejto dohody, aby sme im pomohli. Urobíme maximum, ale za, netreba skrývať ani to, že sme sa dostali do um, slepej uličky, že stojí pred nami istá prekážka, ktorú možno prekonať a je to politická zodpovednosť Kathy Ashton, Hermana van Rompuya a pána Barosa, aby sa z európskej strany s touto prekážkou nejako vysporiadali. Vy ste sa pýtali, či sa nemáme ponáhľať s uzavretím dohody, pretože nám hrozí konkurencia zo strany Ruska. Nie, máme dobrú dohodu a to je to najdôležitejšie. A som si istý, že dohody, na ktorých pracujeme niekoľko rokov, ktoré sú naozaj hĺbkové, kde, kde sa prispôsobuje legislatíva, ktoré sú podrobné. Ja myslím, že to trvá aj celú generáciu, kým sa od úplného začiatku všetko vedie do praxe a preto sa vôbec nedá hovoriť o nejakých rivaloch. Ideme tu v procesoch integrovaní európskych štátoch. Int- tieto sú obrovské procesy zaintegrovania východných susedov do európskeho priestoru. Toto robíme, takto znie úloha. A táto dohoda je dôležitým stavebným e, blokom, uholným kameňom a takto sa naň treba pozerať. Teraz k poľnohospodárstvu. V rámci dohôd sú rôzne témy. Samozrejme, že tu je legislatíva o hygienických normách táto e, legislatíva sa týka potravinárstva a poľnohospodárstva a umožňuje, umožňuje prepravu a obchodovanie s produktmi produktmi poľnohospodárstva. Samozrejme, že bez e, tohto je to nemysliteľné. niekoľké produkty alebo mnohé produkty už nebudú zaťažené clami. A druhé zase budú spadať pod režim tariff rated quotas. Tento režim znamená, že budú isté kvóty produktu, ktoré budú mať znížené e, colné sadzby a niekedy sa budú aplikovať vyššie colné sadzby. Toto sa nazýva e, TRQ. Netreba to vysvetľovať e, príliš to je odborne a podrobne. Poslanci parlamentu sa tým, s tým môžu zoznámiť prostredníctvom správodajcov, prostredníctvom materiálov. Jednoducho sú to špeciálne opatrenia na každý jednotlivý produkt. Neviem, nemyslím si, pán predseda, že dnes eh, je priestor na to, aby sme o tom hlbkovo diskutovali. Predtým, než odovzdám slovo podpredsedovi vlády, pánu Klujevovi, hovorí pán predseda, dovolte mi rozlúčiť sa s pánom komisárom Dechuchtom a povedať mu, že máme pocit, že sme spolu s ním na fronte obchodovania. Ďakujeme vám za účasť. Ja chcel by eh, potvrdiť... Eh, Rád by som potvrdil všetko, čo eh, tu odznelo v súvislosti s dohodou, ktorú mienime podpísať. Dohoda o voľnom obchodovaní pre krajiny spoločenstva nezávislých štátov pri obchodovaní s e, tovarmi je skutočne dôležitá. Celé roky už sa e, štáty spoločenstva jednak fungovali na základe priamých dohôd, ale tie priame dohody napríklad medzi Ukrajinou a Ruskom, Ukrajinou a Moldavskom, Ruskom a Moldavskom Bielorusko, bolo v hre Kazachstan. Všetky tieto dohody sa síce týkali problematiky dohody o voľnom obchode, ale boli to oddelené samostatné dohody. Nejaký čas fungovali, ale teraz pri uh, príprave novej dohody sa prijalo rozhodnutie všetky tieto čiastkové dohody zhrnúť do jednej veľkej zmluvy a takto ich podpísať. Preto hovoríme o tom, či by e, dohody v rámci spoločenstva nezávislých štátov mohli sa istým spôsobom krížiť e, do dohody z hĺbkovej a komplexnej dohody o voľnom obchode s Európskou úniou. Odpoveď na túto otázku je nie. Definitívne tam nie je žiadny e, nežiaduci prienik. Čo sa týka liberalizovaných e, projektov, dám vám také príklady. Napríklad v oblasti obilnín ide o 2, 2 milióny tón e, mesa, Ďalej tu ide o cukor. Tu budú exportné príražky eliminované a ukrajinské produkty poľnohospodárstva, napríklad slnečnicové semienka, этому параметру по сельскому хозяйству у нас достаточно серьезные были дебаты и очень... V poľnohospodárstve prebieha zásadná diskusia o všetkých týchto produktoch a trochu nám to potrvá, kým ju ukončíme. Čo sa týka e, poľnohospodárstva, už pred troma rokmi sme začali tieto diskusie a dohodli sme sa asi pred troma mesiacmi, čo presne bude spadať do poľnohospodárstva. E, e, Všetko, čo súvisí s dohodou, s asociačnou dohodou konkrétne, a s oblasťou voľného obchodovania, tak ako už predoslal pán komisár de Gucht, my sme v tomto pripravení, sme e, ochotní splniť všetky parametre oblasti o voľnom obchodovaní, aby sa završila dohoda o voľnom obchodovaní, ktoré je súčasťou asociačnej dohody. Preto našou úlohou je, ukrajinskou úlohou je ukončiť asociačnú dohodu do konca tohto roka, pretože Ako som vám už povedal, v podstate v každej jednotlivej čiastkovej veci sme sa zhodli. Teraz už ide len o to, aby sa dotiahli technické detaily. Ďakujem, hovorí predseda. Pán Korolecký, máte k tomu nejaké poznámky? Neviem. Chceli by ste sa vyjadriť k tým otázkam, čo tu boli položené poslancami Európskeho parlamentu? Dovolte mi, dovolte mi dodať, že ak vidíme vyhliadky na uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou, hovorí pán Korolec a možno aj medzi inými dohodami o liberalizovaní obchodovania, ktoré by dali Ukrajinu na jednu štartovaciu čiaru, na jednu jedného spoločného menovateľa s ostatnými veľkými hospodárstvami v EU. Je to jednoducho v záujme hospodárskych operátorov mať prístup k liberalizovanému slobodnému obchodovaniu. Toto je postulát obchodnej politiky v EÚ. E, myslím si, že toto nám otvára nové hospodárske možnosti a takto by sme mali postupovať v budúcnosti pri hospodárskej diplomacii Ukrajiny. Ďakujem, hovorí. E, predseda ešte stále nám zostáva niekoľko minút, kým začneme s druhou časťou výmeny názorov, takže ak by niekto chcel ešte položiť otázku, je tu na to priestor. Možno pánu Klujevovi, kto chce položiť otázku, nech sa páči. Pán Koval si želá položiť otázku. Nech sa páči. Dovolte mi ponoriť sa trochu hlbšie do niečoho, čo ma veľmi zaujíma. Poslanci samozrejme majú právo klásť podrobnejšie otázky a ja sa chcem spýtať, či sú nejaké veľké prekážky tomu, aby asociačná dohoda sa uzavrela alebo nie. Sú nejaké prekažky alebo nie? Prepačte. Pavol Zalevský niečo hovorí, ale nepočujem ho. Ja by som rád odišiel z tohto stretnutia, aby som vedel odpovedať na túto otázku, či sú prekažky alebo nie sú. Môžem si oddychnúť, že nie sú žiadne prekažky v zavretiu dohody. Helmut Scholz. Slovo má Helmut Scholz. Ďakujem. Budem hovoriť po nemecky. Ak dovolíte ešte jedna otázka aj na vás, pán predseda vlády, aj na polské predsedníctvo. Hovorili ste o otázkach duševného vlastníctva. Myslíte si, že touto novou dohodou by Ukrajina pristúpila aj k dohode akta? A myslíte si, že všetky tieto aspekty ochrany duševného vlastníctva by boli obsiahnuté aj v dohode? Teda v tom texte, na ktorom eh, ste sa dohodli? A myslíte si, že zo strany Ukrajiny by aj boli nejaké úvahy o tom, či by Ruská federácia alebo napríklad eh, niektoré iné krajiny spoločenstva nezávislých štátov by sa mohli pridať k niektorým aspektom, pretože je to dosť veľká výzva pre budúcu eh, hospodárskú spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou. So, Adrian Severin again. Adrian Severin opäť, len naozaj veľmi stručne, ak dovolíte. Nezahrávajme e, sa tu e, s faktami. Všetci vieme, kde sú presne tie prekážky, ale hlavne ide o to, ako prekonať tieto prekážky. Či budeme postupovať tak, že budeme poučovať Ukrajincov z výšky Európskej únie budeme ich žiadať o isté kroky, aby postupovali tak, ako chceme, alebo či by sme im mali navrhnúť systém spolupráce. A teraz e, nemám na mysli obchod, ale myslím na spolupráce v oblasti súdnictva, tak aby sa e, umožnil e, lepší proces aproximácie. Vieme všetci veľmi dobre, kde sú problémy. Ja si však myslím, že tým, že prepojíme obchod a niektoré konkrétne aspekty s niektorými konkrétnymi kódexami. Myslím si, že to nebude správny smer eh, na našej ceste do, k spolupráci. Myslím si, že by nám tým unikla príležitosť eh, pokryť aj aspekt hospodárskej eh, súťaže. Prepášte za túto malú vložku, ale myslím si, že je jasné všetkým nám, kde sú tie prekážky. Prekážky sú často aj v našich vlastných mysliach a tam musíme proti nim bojovať. Pán Klujev, nech sa páči. Odpovedzte na toto druhé kolo otázok. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé otázky. Veľmi rád na ne odpoviem. Všetko, čo sa týka tých prekážok, ktoré ešte stále existujú, čo sa týka podpísania tejto dohody o pridružení a dohody o voľnom obchode. Isté, že sú tu tie prekážky, ja súhlasím, že je potrebné vyriešiť najmä tieto politické otázky v najbližšej budúcnosti. Ukrajinský prezident spoločne s parlamentom teraz pracujú na vyriešení týchto problémov v najbližšej budúcnosti. Máme rôzne spôsoby, ako by sa tieto problémy dali vyriešiť myslím a dúfam, že sa podarí tento problém vyriešiť v najbližšej budúcnosti tak, aby už neboli žiadne prekážky podpísaniu tejto dohody o pridružení a dohody o voľnom obchode. Ďalej, po druhé, všetko, čo súvisí s duševným vlastníctvom, tu sa pripájame k všetkým dohovorom, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva Teraz sme v procese uzatvárania fázy prispôsobovania našej legislatívy, legislatíve EÚ a všetko, čo sa týka práv duševného vlastníctva, je obsiahnuté v návrhu dohody o voľnom obchode. Je tam celá kapitola, ktorá sa zaoberá touto témou. A preto si myslím, že to, čo vás najviac zaujíma, sú zrejme otázky územného územných názvov. E, dohodli sme sa s komisárom de Guchtom v tejto veci geografických názv, zemepisných názvov, územných e, popisov. E, je tu zoznam konkrétnych položiek a stanovený je termín, kedy sa pristúpi k riešeniu týchto otázok. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli prvú časť nášho seminára. Chcem sa poďakovať srdečne pánovi Klujevovi za jeho príspevok k úspechu týchto rokovaní. Ďakujem a dovidenia. Now, let's move on. Second part. Prejdeme teraz druhej časti nášho seminára. Teraz sme si vypočuli politikov a v druhej časti dáme priestor odborníkom. Máme tu naozaj špičkových odborníkov, ktorí, teda konkrétne jedného, ktorý pochádza z Polska, konkrétne ide o profesora Mareka Dabrovského, ktorý je niekdajším predsedom KES, teda Centra pre sociálny a hospodársky výskum vo Varšave. E, profesor Dabrovský bol e, kedysi aj ministrom a poslancom Polského parlamentu. Ste odborníkom na e, hospodárstvo východnej Európy, taktiež ste dlhé roky žili na Ukrajine a venovali ste sa politickému poradenstvu v mnohých oblastiach východného partnerstva po mnoho rokov. Keďže máte takéto znalosti a skúsenosti. E, prosím, e, oboznámte nás s vašim pohľadom na budúcnosť tejto dohody. Ďakujem vám, že ste prišli, srdečne vás vítame, nech sa páči, dostávate slovo. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Chcel by som sa poďakovať výboru za pozvanie na toto zaujímavé podujatie. Túto prezentáciu, ktorú vám teraz prednesiem, a taktiež podkladový dokument, ktorý sme vypracovali spoločne s môjim spoluautorom. Musím hneď na úvod povedať, že tu nejde o pôvodný výskum, ktorý sme vykonali e, za účelom tejto schôdze. Mali sme jednoducho príliš málo času. Využili sme preto už e, existujúce údaje, ktoré boli k dispozícii z iných štúdií. Na úvod by som spomenul niekoľko stanovených eh, faktov, ktoré sa týkajú obchodných vzťahov medzi EU a Ukrajinou a celkovú štruktúru ukrajinského obchodu. Na tomto grafe vidíme, že čo sa týka vývozu z Ukrajiny, eh, sú to údaje z štatistického úradu Ukrajiny Európska únia je druhým obchodným partnerom po spoločenstve nezávislých štátov z regionálneho hľadiska. Tento graf naznačuje, že podiel vývozu do Európskej únie klesá v porovnaní s vývozom do krajiny spoločenstiev nezávislých štátov, ale najviac ovplyvňuje tieto dá tá práva výrazná fluktuácia um, ehm, cienné energie. Musíme si však uvedomiť, že na rozdiel od predchádzajúcich, respektíve súčasných kandidátskych krajín EÚ alebo niektorých iných obchodných partnerov, napríklad e, niektorých severoafrických krajín, Európska únia nie je dominantným obchodným partnerom Ukrajiny. Teda v zásade, čo sa týka politické hospodárstva. Sú tu legitimné záujmy, ktoré sa oberajú iným smerom, napríklad obchod s Ruskom alebo s inými krajinami spoločenstva nezávislých štátov. E, Ďal, ďalej e, ďalšie e, regionálne zoskupenia, napríklad najmä Ázia alebo Čína a práve obchod s nimi sa neustále e, zvyšuje. Čo sa týka dynamiky obchodu s tovarmi medzi EÚ a Ukrajinou, vidíme, že napriek istej stagnácii, respektíve poklesu celkového vývozu, od začiatku roka 2000 až do obdobie pred krízou v roku 2008 obchod sa dosť výrazne zvýšil, teda jeho miera. E, ide vo väčšej miere o dovoz z EÚ do Ukrajiny ako o vývoz z Ukrajiny do Európskej únie, ale celkový objem sa zvýšil. E, rok 2009 priniesol isté zníženie, ale to nie je žiadna výnimka. Poprvýkrát e, od druhej svetovej vojny zaznamenali aj pokles celosvetového obchodu a po roku 2009 sme zaznamenali obnovu Keď sa pozrieme na konkrétny zoznam tovarov, ktoré dominujú v obchode medzi EU a Ukrajinou, v tejto štruktúre dominuje vývoz um, kovov, železných a neželezných. Nielen eh, čo sa týka Európskej únie, ale aj iných regiónov, kam je namrený vývoz eh, ukrajinských E, tovarov. Ďalej ide o rôzne e, druhy súrovín a polosúrovín. To by som spomenul elektrické e, zariadenia a stroje a taktiež do istej miery aj vývoz v oblasti polospodárstva, ale tu je najväčší rozdiel medzi vývozom eh, z Ukrajiny do EÚ a napríklad do krajín spoločnosti nezávislých štátov alebo do iných eh, regiónov. Mm, až eh, posiaľ sa jasne ukazovalo, že vývoz polospodárských produktov z Ukrajiny do Európskej únie je pod úrovňou potenciálu, to znamená, že sa nevyužíva v plnej miere potenciál, to znamená, že sú v platnosti dosť závažné obchodné prekážky v tomto konkrétnom sektore. Čo sa týka e, dovozu e, z Európskej únie do Ukrajiny, tu e, je tá, ten zoznam dosť rôznorodejší, ide skôr o investičné dovozy. Tu máme údaje za rok 2010. Keď sa napríklad pozrieme na rok 2007, podiel strojových zariadení a mechanických zariadení alebo elektrických zariadení je vyšší. Ehm, kríza priniesla zníženie investícií, taktiež znížený dopyt po investičných ehm, dovozoch. A teraz prebieha fáza obnovy dovozu týchto konkrétnych komodít. Teraz by som prešiel k tejto novej, hlbokej a komplexnej dohode o voľnom obchode. Rád by som pripomenul, že v ekonomickej literatúre sa spomínajú rôzne definície takýchto dohôd. Niektorí odborníci hovoria o hlbokej, mm, hĺbkovej plus rozšírenej dohode o voľnom obchode teda nie je celkom jednoznačné, ako presne sa definuje takáto dohoda, pretože je to v jednotlivých štúdiách rôzne. Na rozdiel od e, iných prípadov, aj to sú rôzne pojmy, teda jednoduchá, čiastočná, um, akási plitká dohoda o voľnom obchode. Hlavnou črtou dohody, ktorá sa chystá teraz prijať medzi EU a Ukrajinou, je, že okrem e, zrušenia cieľ pri... sa chceme orientovať e, aj na cezhraničné aspekty, to znamená, že znižovanie rôznych e, mimocolných prekážok, rôzne fitosanitárne opatrenia, technické prekážky obchodu, ďalej. Dôležitou zložkou takýchto dohôd sú spravidla aj liberalizačné opatrenia v oblasti služieb a tovarov, ďalej liberalizácie investičných e, systémov. A aby sme umožnili takúto hlbokovú liberalizáciu, tieto dohody spravidla musia obsahovať aj rozsiahle e, regulačné opatrenia, ďalej vzájomné uznávanie legislatívy a tak ďalej. Keď sa pozrieme na skúsenosti, tak tento pojem hĺbkovej a komplexnej dohody o voľnom obchode, eh, tento koncept bol prijatý na základe politiky susedstva Európskej únie, už má svoje korenie eh, v obchodnej a súčasnej dohode z 90. rokov medzi EÚ a novými členskými štátmi v tom čase, ktoré neskôr vstúpili v roku 2004 a 2007 do Európskej únie. A v roku 2000 Európska únia podpísala podobnú dohodu e, so e, súčasnými e, kandidátskymi krajinami Západného Balkánu. Teda tento koncept sa opiera už na skúsenosti z týchto rokov. Teraz by som sa v krátkosti vyjadril k očakávaným výhodám takéto dohody. Neskôr krátkosti popis a potom konkrétne výsledky v kvantitatívnom eh, meradle. Najskôr také dosť zjavné konštatovanie ekonomickej teórie a síce náklady na implementáciu tejto dohody budú vyššie pre Ukrajinu ako pre Európsku úniu. Eh, prečo? Nuž eh, z veľmi jasných dôvodov a síce, že panuje asymetria týchto dvoch partnerov z hľadiska hospodárskeho potenciálu a taktiež z hľadiska úlohy obchodu. Keď som vám ukázal prvý graf, z neho jasne vyplynulo, že podiel obchodu medzi EÚ a Ukrajinou je um, o niečo menej ako jedna tretina celkového vývozu s Ukrajinou. Um, čo sa týka zahraničného obchodu Európskej únie, obchod s Ukrajinou predstavuje iba zhruba 1%. To sa nepochybne prejavuje uh, aj v týchto asymetrických nákladoch a výhodách takéto dohody. E, Neskôr sa pozrieme na to, čo to bude znamenať pre Ukrajinu, pre ukrajinských výrobcov, to znamená lepší e, prístup na európske trhy, ďalej e, výrazné výhody, zabezpečenie ďalej modern, možnosť modernizácie a zmena ekonomickej štruktúry, Najvýznamnejšou zmenou bude liberalizácia investičných režimov, eh, ďalej stabilizácia investičného prostredia, to znamená eh, väčší prísun eh, priamých zahraničných investícií, ďalej zlepšený prístup na globálnu výrobnú sieť, ďalej podpora priemyselného obchodu to, čo som už spomenul, zlepšenie investičného prostredia, podnikateľského prostredia, to znamená pre krajinu naozaj je veľmi veľa, keď sa pozrieme na rôzne e, medzinárodné ratingy. E, ďalej index globálnej konkurenceschopnosti, ďalej e, meradla Medzinárodného hospodárskeho fóra, Transparency International a tak ďalej. Žiaľ, Ukrajina nemá príliš vysoké hodnotenia v súčasnosti spravidla sa objavuje e, v tej e, dolnej 200 krajín. A za posledných 15 rokov sa toto zlepšilo len naozaj veľmi mierne, teda pre nich toto bude znamenať naozaj obrovskú zmenu. Takáto hĺbková a komplexná dohoda o voľnom obchode má reálne možnosti zlepšiť túto situáciu, ale musíme to vnímať reálne. Ani táto hĺbková dohoda, ani dohoda o pridružení nie je žiadnym e, všeliekom na všetky chyby hospodárskeho inštitucionálneho systému Ukrajiny. Ešte stále e, sú nevyhnutné mnohé domáce reformy, ktoré sa budú týkať implementácie tejto dohody, ale zachádzajú aj na drámec tejto dohody. Čo to bude znamenať pre Európsku úniu? Veľkou šancou je stabilizovať eh, obchodný investičný režim eh, na Ukrajine pre zahraničných investorov, eh, taktiež bude dosť významnou zmenou zvýšenie geopolitickej a hospodárskej stability Ukrajiny, vrátanie aspektov rozvoja a užšej spolupráce s Európskou úniou. Tu prezentujem um, možno získy z hľadiska blahobytu takéto hĺbkovej dohody. Vychádzame tu z rôznych predpokladov na základe rôznych dejných e, údajov. Prvá štúdia, ktorú zadalo Generálnictvo pre obchod v roku 2006, e, vypracovalo to Centrum pre štúdie Európskej únie. Sú tu ešte údaje za rok 2001 predsa len e, boli tam zisky aj pre Európsku 15 a aj pre nové budúce členské štáty. Ďalšia štúdia je z roku 2007. Zameriava sa na e, analýzu dopadov. Je to najrozsiahlejšia štúdia z týchto piatich, ktoré tu uvádzam. Z týchto piatich iba jedna z nich, eh, François Emančin, tvrdí, že dôjde k stratám v oblasti blahobytu pre Ukrajinu. A nemám teraz eh, dostatok času zachádzať do podrobností týchto štúdií. Je to však iba predpoklad ktorý vychádza zo štatistických údajov. Väčšina z týchto štúdí, teda okrem jednej, tej poslednej menovanej, vychádza e, z relatívne zastaralých údajov e, z roku 2001, respektíve e, z roku 2004 až 2007. Toto všetko sú údaje, ktoré e, sú zodobia pred vstupom Ukrajiny do VTO a spred krízy, e, čo je ešte dôležitejšie. Teda musíme to brať s rezervou. Pre Európsku úniu zdá sa, že možné výhody sú e, menšie, ale celkovo pozitívnejšie. Žiaľ, nemáme žiadnu štúdiu, ktorá by spomínala výhody a náklady pre jednotlivé členské štáty EÚ. Niektoré členské štáty obchodujú vo väčšej miere e, s Ukrajinou, ako je priemer, ale je to v podstate iba odhad. Teraz sa pozrieme na e, vplyv takéto dohody na jednotlivé odvetvia. Tu je situácia trošku komplikovanejšia, jednak preto, že tu sú štatistické údaje dosť eh, nespoľahlivé a podliehajú eh, rôznym výkyvom. V týchto oblastiach okrem toho sa situácia mení veľmi rýchlo z hľadiska štruktúry, obchodu. A niektoré štúdie, ako napríklad eh, Emerson, vychádzajú zo zastaralých údajov. A tu vidíme, že jednak je istý súlad vo všetkých týchto štúdiách, ako napríklad čo sa týka sektora metalurgie, alebo spracovateľského odvetvia, ďalej je textilného priemyslu, tie by profitovali z takejto dohody. Sú tu však aj isté protirečenia. Iba jedna štúdia naznačuje, že iba cukrovarnícky priemysel by profitoval z takéto dohody. Ostatné odvetvia by síce zaznamenali ehm, výhody, ale o mnoho nižšie ako toto konkrétne odvetvie. Teda tuto ten pohľad nie je až taký jasný, ale celkový dopad na európske hospodárstvo by mal byť rozhodne pozitívny. Dnes sme si vypočuli mnoho o rokovaniach. Ehm, musím povedať, že e, sú problémy s dostupnosťou e, obsahu týchto rokovaní. Ďalej e, e, nie sú ani známe podrobnosti týchto rokovaní, teda musíme sa spoliehať iba na sekundárne výsledky na základe našich vedomostí. E, tie najhorúcejšie témy, najmä v posledných fázach rokovaní, sa týkali rozsahu colných obchodných kvót, čo sa týka dovozu z Ukrajiny do Európskej únie. Ďalej je tu problém dovozných ochranných opatrení pre automobil priemysel na Ukrajine, ďalej je problém s elimináciou vývozných e, cieľ na Ukrajine, ďalej je tu problém so zemepisnými názvami na Ukrajine, o tom sa tu už dnes hovorilo, ďalej obchodné aspekty v oblasti spolupráce a v energetike a aspekty voľného e, prístupu na trhy EÚ pre dopravné služby a prepravné služby na Ukrajine. Nemám teraz eh, priestor zachádzať do podrobností všetkých týchto menovaných sektorov. Eh, nemyslím si, že tých eh, problémov v oblasti je príliš veľa. Niektoré sú kontroverzné, vzhľadom na to, aké komplikované rozsahle sú obe hospodárstva a na to, aké sú možné záujmy na oboch stranách. Myslím si, že um, ten kompromis, ktorý sa podalo dosiahnuť, treba oceniť. Eh, tieto problémové oblasti, ktoré sa tu menujú, sú iba, iba akýmsi modelom, z ktorého sa možno poučiť pre ďalšie kola rokovaní. Nie je to nejaká obrovská prekážka týchto konkrétnych rokovaní s Ukrajinou. Teraz eh, k tým eh, kritickým bodom Dnes sme si vypočuli, že predovšetkým ide o isté obavy v oblasti politickej slobody, demokracie a um, princípov právneho štátu na Ukrajine. Ja nie som politológ, som skôr ekonóm, ale keď sa na to pozera, pozerám z pohľadu podpisu, ratifikácie, implementácie tejto hody, e, môže sa stať, že e, tento proces e, spomalia tieto nové udalosti respektíve e, aspoň tú fázu ratifikácie v parlamentoch členských štátov, ak sa nepodarí vyriešiť túto súčasnú v istom zmysle krízu. Ja si však nemyslím, že bude problém s ratifikáciou na ukrajinskej strane. Vládna strana a významné opozičné strany sú rozhodne za e, túto dohodu. Avšak vidíme, že je tu dosť výrazné riziko, ktoré súvisí s naplnením tejto dohody, najmä na ukrajinskej strane. problémy, ku ktorým dochádzalo aj v minulosti opakovane, pretrvávajú aj naďalej, napríklad to, čo sa týka naplnenia záväzkov, ktoré vyplývali z pristúpenia VTO, taktiež čo sa týka vzťahov Ukrajiny so Svetovou bankou, s Medzinárodným fondom, ďalej problémy v kapacite naplnenia týchto dohôd. Jednak je tu problém s politickou vôľou a ochotou naplňať tieto zmeny, jednak sú tam rôzne záujmy, zemepisné záujmy, najmä na strane parlamentu a potom je to problém s kapacitou, nielen čo sa týka príjmania legislatívy a sekundárnej legislatívy, ale aj dodržiavania tejto legislatívy v praxi. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pán profesor, za túto vynikajúcu prezentáciu. Máte k dispozícii aj písomnú verziu tejto štúdie, respektíve bude k dispozícii po ukončení tejto schôdze a po vyhodnotení výsledkov máme teraz e, dvoch e, veľmi kompetentných hostí, ktorí sa zaoberajú e, veľmi priamo týmito rokovaniami a tí sa budú teraz zameriavať na analýzu tejto štúdie. Mám konkrétne na mysli pána Petra Baláža, ktorý je podpredsedom generálneho riaditeľa na generálnom riaditeľstve pre obchod na komisii a ďalej pána Valery Pianický, ktorý je zástupcom um, ministra hospodárstva na Ukrajine. Ide o dohodu o voľnom obchode. Chápem, že sú isté obmedzenia, nemôžu zverejniť e, celkový obsah rokovaní, pretože ak sa nemýlim, musia najskôr posunúť znenie tejto dohody členským štátom a poslancom parlamentu, ale možno by ste sa mi mohli podeliť o niektoré také tie zaujímavé témy a váš pohľad na ne najmä v súvislosti so štúdiou, ktorú prezentoval eh, profesor Dabrovský. Najskôr dostane slovo pán Peter Baláš, nech sa páči. Thanks, uh, eh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto ja by som sa chcel poďakovať pánovi profesorovi, pretože si myslím, že skutočne nás obohatil poskytnutím takéto analýzy rámcových podmienok a situácie, v rámci ktorých sa táto tieto negociačné procesy uberali. Avšak chcel by som urobiť aj pár pripomienok. Predovšetkým, pokiaľ ide o to, čo povedal pán predseda, ako ste počuli, sú tu dôležité prvky negociácií, ktoré boli završené iba včera, včera večer a technická práca na týchto, na znení, konkrétne znenie na právnych aspektoch ešte stále prebieha. Aby som bol úprimný, ani naše členské štáty ani Európsky parlament zatiaľ ešte nevidel znenie tejto dohody, takže v tejto fáze možno iste pochopíte a to sa týka aj toho, čo tu prezentoval pán profesor. Neviem, či sa tu sťažoval, alebo či to uh, bolo iba konštatovanie, že dostatočné množstvo informácií nebolo k dispozícii, ale bohužiaľ je to tak. Zatiaľ ešte nebolo nič odsúhlasené, ako vieme. Nič sa nedohodne, pokým sa nedohodne všetko takže budeme musieť ešte e, pokračovať v týchto negociáciách aj ďalej a uvidíme, ako to celé skončí. Takže budeme musieť najprv informovať členské štáty a Európsky parlament a, a potom budeme môcť sa podeliť o tieto informácie aj s verejnosťou. Ďalšia dôležitá poznámka je, že ja som bol na týchto rokovaniach od samého začiatku a veľkou časťou týchto negociácií bola práve spolupráca s pánom Šlegámerom, ktorý je tu aj s kolegami, e, kde išlo o finalizáciu finalizáciu týchto rokovaní a teraz už tým konkrétnym pripomienkam. Táto dohoda ako taká je novým typom dohôd, ktoré zatiaľ ešte neboli podpísané so žiadnou krajinou. Ukrajina by bola v tejto oblasti prvou a bude, dúfame aj my, že my budeme prvou krajinou, s ktorou zase Ukrajina podpíše takúto zmluvu. Je pravda, že sú tu určité podobnosti, pokiaľ ide o predchádzajúce formy asociačných dohôd, dohôd o pridružení, ale predsa len sú tu aj určité odlišnosti v tej dohode samotnej a tieto už potom viac súvisia s dohodou o pridružení ako takou. Mohli by sme to nazvať určitým politickým rámcom tejto dohody, ale keď sa pozrieme na túto hĺbkovú a komplexnú dohodu o voľnej obchode, tak to si skutočne táto je zacielená na hlbokú, hĺbkovú integráciu, na postupný presun Ukrajiny smerom k vnútornému trhu. Avšak nepodarí, nebude to završené plným členstvom, nakoľko tu nejde o predstupovú dohodu alebo prístupovú dohodu, sú tu určité prvky, môžem uvieť niektoré prípady, napríklad voľnej obeh e, poľnohospodárskych produktov, to napríklad táto dohoda s tým nepočíta, ale takisto nie je voľný pohyb osôb. Ale v rámci týchto mantinelov, ktoré tu máme, predsa len tá integrácia bude e, dosť hĺbková a komplexná. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, tak ako to uviedol aj pán profesor, tieto zisky alebo pozitíva o ktorých ste tu hovorili, predsa len treba povedať, že je tu takých 10 hlavných oblastí, v rámci ktorých získajú obe strany. Súvisí to aj s veľkosťou Ukrajiny a veľkosťou Európskej únie a takisto musíme si uvedomiť aj určité limitácie vstupu na trh. Hovorili ste tu o polnohospodárskych produktoch, kde táto dohoda umožní konkrétne kroky exportu pre ukrajinskú stranu. Je to v oblasti 4 až 7 vo vzťahu k Ukrajine a pre Európsku 15 je to menej ako 0,3 ale budú to hlavne nové členské štáty, ktoré budú mať veľký, e, veľkú výhodu, ako napríklad Polsko, predsednícka krajina, ktoré získajú na základe takéto dohody ale predsa len to bude veľký jasný stimul, pokiaľ ide o rozvoj na oboch stranách. Ďakujem pekne. A teraz si vypočujeme názor ukrajinskej strany, Pian Piatnický, pán minister hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ctený, ctené dámy, ctení páni. Vypočuli sme si skutočne veľmi zaujímavé príhovory. Ďakujem pánovi profesorovi za veľmi zaujímavú analýzu. Isté, vypočuli sme si tu viaceré číselné údaje ohľadne nášho obchodovania s Európskou úniou, ale myslím, že výskum ako taký pokrýva viac než len to, čo tu bolo predstavené. A takisto tu boli predstavené analýzy príčin, prečo sa tento obchod uberá takým smerom, akým sa uberá. A takisto treba povedať niečo aj o pozadí tohto obchodu. Ale pokiaľ ide o históriu, nemôžeme jednoducho všetko zamietnúť, e, pretože prináša to zo sebou určité konsekvencie, ktoré vedú k rozvoju obchodu a nakoniec aj k podpísaniu tejto dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Dúfam, že tieto faktory v rámci voľného obchodu, v rámci zóny voľného obchodu, budú brané do úvahy. Potom, čo Ukrajina získala nezávislosť a potom, čo sa vymanila z bývalého Sovietskeho zväzu, prešla skutočne veľmi ťažkým obdobím, pokiaľ ide o formuláciu štruktúry vlastného hospodárstva a to samozrejme malo aj veľký vplyv na rozvoj vzťahov s našimi partnermi. Na začiatku našej nezávislosti sme mali viaceré výzvy, s ktorými sme sa museli vysporiadať. Boli tu dumpingové problémy, naše produkty sa dostali na európske trhy a v súčasnosti je dosť zaražajúce, keď sa pozrieme do minulosti a vidíme, že sú tu ešte niektoré opatrenia, ktoré boli napríklad zavedené do praxe v 90. rokoch alebo v roku 1990. sú napríklad metalurgie, chemických produktov a tieto tovary, ktorých export síce nebolo výške miliónov dolárov, ale dokonca v desiatkách a stovkách miliónov dolárov, tak tieto jednoducho zrazu sa nemohli dostať na európsky trh. My budeme mať v blízkej budúcnosti podpísanú túto dohodu o voľnom obchode a v tejto oblasti vlastne získame plnú liberalizáciu. Však treba povedať, že veľké množstvo cieľ, ktoré sú uvalené práve na produkty železiárskeho charakteru budú musieť byť budú musieť byť prehodnotené, pretože inak sa tie tovary nedostanú na, na európsky trh. Tých 52% cla dokonca bolo uplatňované ešte v takom roku ako napríklad 1998. Tým pádom sa nedostaneme do, na európsky trh s takýmito tovarmi. Čiže O čom tu vlastne môžeme v takomto zmysle hovoriť? Nám sa podarilo dostať na európsky trh až v roku 2004. My sme samozrejme uvítali rozšírenie Európskej únie o 10 nových členských krajín, ale treba povedať, že našou ambíciou je podpísanie dohody o voľnom obchode, aby sme mali možnosť obchodovať s Európskou úniou v plnej miere, tak ako ostatné krajiny. To znamená, ak si pozrieme všetky údaje, tak celkom jasne vidíme, aký typ tovaru bol vyňatý z európskeho trhu v minulosti. Možno v súčasnosti ešte miera obchodu s Európskou úniou nie je taká, ako by sme si želali, ale berieme do úvahy aj určitý protekcionizmus a to bolo aj témou našich rozhovorov, pretože tu došlo k limitáciu dovozu a exportu z našej strany niektorých tovarov. A ak analizujeme výhody, ktoré sa takouto zmluvou alebo dohodou dajú dosiahnuť, tak vidíme celkom jasne, že táto dohoda bude veľkým stimulom vo viacerých oblastiach. Hovorili ste napríklad o cukrárenskom priemysle, aké výhody to prinesie. Hovorili ste takisto o kvótach, avšak treba povedať, že tá kvóta v tejto oblasti je dvakrát menšia ako, ako v to majú členské krajiny e, Európskej únie. Ale treba povedať, že niektoré členské krajiny sú oveľa menšie ako Ukrajina, ktoré produkujú oveľa menej cukru. A preto my sme pripravení z našej strany otvoriť trh v plnej miere. A očakávame, že tu budú nulové kvóty, nulové prekážky, ktoré by sa týkali napríklad obchodovania práve s cukrom. Avšak treba povedať, že tie tabulky, ktoré sme tu videli, môžeme si ich pozrieť a diskutovať o nich. Hovorilo sa tu predovšetkým o poľnohospodárskej oblasti, avšak treba povedať, že v súčasnosti nemáme ešte konkrétne odpovede na otázku, že čo sa stane s tarifnými clami, s colnými tarifami napríklad o 10 alebo o 20 rokov. Máme tu colné tarify a tieto existujú, ale čo sa s týmto nástrojom stane? To je pre nás ešte stále nedoriešené. Čo sa napríklad stane za ukrajinskú stranu? My očakávame, že liberalizačné procesy budú transparentné a špecifické a to vnímajú pozitívne tak podniky u nás, ako aj v Európskej únii. A toto teda nemôžeme považovať za nejaké negatívum, negatívnu črtu dohody ako takej. To vôbec nie, ale keď sa pozrieme a analizujeme niektoré procesy, ak sa pozrieme na dôležitosť implementácie, aj toto je prvok implementácie. Potrebujeme mať celkom jasné, že čo sa nám podarilo dosiahnuť. Hovorili ste aj pán komisár, tu hovoril o tovaroch, napríklad v mesových výrobkoch tak v tejto oblasti celkom jasné, že najdôležitejším prvkom je držať sa požiadavok, pokiaľ ide o e, hygienické štandardy kvality. To samozrejme berieme do úvahy, ale keď investujeme do tejto oblasti, ak podniky investujú napríklad do aproximácie legislatív v tejto oblasti, musíme presne vedieť, do akej miery to ovplyvní možnosť pre našich partnerov získať, získať prístup na trh. Nemôžeme aproximovať našu Eh, legislatívu separátne s Európskou úniou a separátne s Ruskom. Pre nás sú tieto otázky veľmi dôležité a kľúčové a nakoľko nemám až toľko času, ďakujem za vašu pozornosť. Ak sú tu nejaké konkrétne otázky, ja rád na ne zodpoviem. Ďakujem. Predtým, než popožiadame pána profesora, aby sa vyjadril k otázkam v rámci tento druhom kole, chcel by som sa spýtať, či sú tu ešte nejaké otázky. Mm, pýtam sa a obratím sa najprv na členov výboru INTA. Nie sú tu žiadne konkrétne otázky. Zdá sa, že všetko je celkom jasné. Pán profesor, nech sa páči nejaké poznámky záverom. Ďakujem veľmi pekne. Ja celkom dobre rozumiem že prečo obsah tejto dohody nebol zverejnený zatiaľ, preto som samozrejme iba uvedol niektoré konštatovania a tieto sa týkali určitých skutočností, z ktorých môžeme vychádzať a z ktorých zasa nemôžeme vychádzať. Avšak druhá poznámka tá je v súvisí s tým, čo hovoril pán minister Piatnický. Ja súhlasím s ním. Možno, čo teraz poviem, bude znieť trochu kontroverzne v tejto miestnosti, ale ja si myslím, že pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku, ak sa táto nejakým e, vážnym spôsobom nebude reformovať, tak to bude prinášať so sebou vážne limity, vážne obmedzenia, pokiaľ ide o negociácie o voľnom obchode so svojimi partnermi Napríklad jedna z otázok, ktorú dostávame, ktorú sme dostali na začiatku výskumu spojeného s touto štúdiou. Ja som jednoducho nemal čas venovať sa tejto otázke počas svojej prezentácie. Pýtali sa ma, že aké sú potenciálne možnosti poučiť sa napríklad z negociácií s Moldavskom a a gruzinskom. Ak si želáte, pán profesor, môžem vám dať e, pár minút Eh, extra navyše a môžete tento bod trochu rozviesť. Dám vám 2-3 minúty. Nie, to je príliš komplexné. Mohli by sme povedať, že Gruzinsko a Moldavsko eh, majú veľa spoločných inštitucionálnych a hospodárskych štruktúr a je to podobné ako napríklad v Ukrajine, nakoľko sú to bývalé krajiny eh, Sovietskeho zväzu. Avšak musíme si zároveň uvedomiť, že tu ide o krajiny, ktoré sú veľmi odlišné od Ukrajiny. A to tak do veľkosti hospodárstva, ako aj pokiaľ ide o štruktúru hospodárstva, sú viac zamerané na polnohospodárstvo a na služby. A z toho sa dá usudzovať, že pokiaľ ide o rokovania, to by znamenalo, že bude tu pravdepodobne menej komplikácií, pokiaľ ide o snahu ochrániť nejaké priemyselné záujmy. Ale otázka, ktorá tu bola prednesená zo strany pána Piatnického, pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych produktov. To bude skutočne dramatická otázka, pretože pre také krajiny ako napríklad Moldavsko vývoz zeleniny alebo vín a takisto aj v prípade Gruzinska, to sú úplne principiálne základné otázky. To znamená, že a podobne to je aj v, e- pokiaľ ide o export služieb a voľný pohyb osôb. My vieme, že v Moldavsku že niektoré otázky sú dôležité tak pre Gruzínsko, ako aj pre Ukrajinu, predovšetkým pokiaľ ide o vývoj HDP, ale vráťme sa k tej polnospodárskej oblasti. Ako expert vidím, že tu je viacero obmedzení, ktoré máme tak zo strany EÚ. To platí napríklad aj pokiaľ ide o negociácie z e, VTO. Ale pokiaľ ide o menej rozvinuté krajiny, ako napríklad ako napríklad tie, ktoré sú v oblasti uh, politiky susedstva EÚ, tak ide tu o kľúčové otázky, o fundamentálny problém, ktorý sa týchto krajín týka priam bytostne. A oceňujem teda, že porovnávame túto dohodu s možno s niektorými tradičnými dohodami, Avšak zdá sa, že Európska únia sa chce v tejto oblasti s Ukrajinou pohnúť ešte ďalej, ako napríklad v prípade klasických dohôd eh, z klasických dohôd o zóne o voľnom obchode napríklad vo vzťahu k, s krajinami Stredomoria, ale teraz sa chce EÚ pohnúť ešte ďalej. A preto aj chápem túto konkrétnu otázku zo strany pána ministera, ministra Piatnického, pretože to je zacielené na konkrétnych výrobcov a tieto polnohospodárske produkty musia jednoducho splňať prísne hygienické kritéria. A tá perspektíva do budúcnosti, to je ešte zatiaľ všetko celkom nejasné, pokiaľ ide o to, ako budú vyzerať kvóty o 10 alebo o 15 rokov. To je skutočne vážny problém. Či sa e, táto aproximácia skutočne vyplatí alebo nie. Takže musíme to vnímať v tomto zmysle. Treba povedať, že Rusko e, je partnerom tak Ukrajiny ako EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Podarilo sa nám dosiahnuť koniec, záver nášho workshopu. Spýtam sa ešte pána Zalevského, stáleho spravodajcu, aby sa vyjadril záverom a skomentoval tento workshop. Ďakujem veľmi pekne. Za slovo. E, vaše osobné zaangažovanie sa do prípravy tohto seminára je čím si, že každý v tejto miestnosti rozumie, že jeho dôležitosť pri pracovaní všetkých týchto vecí bola nezastupiteľná a ako veľmi to pomohlo pri informovanosti parlamentu, ktorý práve si formuje svoje stanovisko k hĺbkovej a komplexnej dohode o voľnom obchode. Všetci sme sa týmto dozvedeli, akú závažnosť to má. Takže je dôležité priniesť veci na stôl včas, Takže tento workshop bol naozaj v histórii nášho výboru veľmi dobre načasovaný, je veľmi viditeľný v programe parlamentnej práce a čo sa týka záveru e, rokovaní s Ukrajinou, to sa blíži, takže je to mimoriadne dôležité z politického hľadiska to všetko, čo sme dosiahli. Každý e, v tejto miestnosti iste vidí, aké dôležité je to nie len z hospodárskeho hľadiska, hoci to hospodárske hľadisko je jedna z najzásadnejších vecí pre e, ukrajinskú ekonomiku, ktorá sa potrebuje integrovať do európskej, ale aj z hľadiska politického a civilizačného. Sú to záležitosti, ktoré naozaj rezonujú pri podpise a realizovaní predmetnej dohody. Aká je pred nami perspektíva vytvoriť z stabilnú, rozvíjajúcu sa, prosperujúcu a veľmi veľkú krajinu, ktorá bude priaznená s Európou. Pretože ak sa Európa, ak sa Ukrajina bude pohybovať po trajektórii smerom k Európe, môže sa stať veľmi, veľmi dôležitým partnerom Európskej únie. A čo sa týka európskej politiky, môžem to ilustrovať na príklade Poľska, ktoré nie je veľmi ďaleko od Ukrajiny, Podpísali sme asociačnú dohodu aj dohodu o voľnom obchode v roku 1992. Dnes v roku 2011 v dôsledku tejto plnej integrácie polského hospodárstva do európskeho naše HDP na hlavu dnes je štvornásobne vyššie než v porovnaní s, medzi Ukrajinou a Európou. Aj keď sme začínali s Európou z rovnakej úrovne, z rovnakej štartovacej čiary. To ukazuje, aké dôležité je naozaj túto dohodu e, realizovať náležitým spôsobom. Verím, že sme síce veľa hovorili o politickom kontexte týchto rokovaní, ale je napriek tomu veľmi dôležité a týmto sa podpisujem aj pod to, čo povedal pán komisár, aj pod to, čo hovorí polské predsedníctvo. Napriek tomu všetkému však musíme pochopiť, že hovoríme tu o budúcnosti 50 miliónov ľudí, že tu hovoríme o civilizačných zmenách a takisto o formovaní internej ukrajinskej politickej agendy, ktorá sa poeurópšťuje po eh, alebo dokonca počas rokovaní o eh, implementácii asociačnej dohody a dohody o hĺbkovom a komplexnom slobodnom obchodovaní. Eh, Napokon by som sa spýtal komisie. We will be able to že keď sme iniciovali úspešne túto dohodu z európskej strany ako dočasná, mali by sme ju zrealizovať, aj keby to malo byť len ako dočasná dohoda, len aby začala fungovať čo najskôr, ako je to možné. Ďakujeme Pavlovi Zalovskému, hovorí pán predseda. Dúfam, že všetci so mnou zúčas, súhlasíte, že to bolo uh, veľmi úspešná výmena názorov, veľmi úspešný workshop, ktorý sa týka rokovaní o hĺbkovej a komplexnej dohode o voľnom slobodnom obchodovaní. Je to aj preto, že sme tu mali skutočne erudovaných rečníkov, rečníkov, ktorí boli schopní nám odovzdať informácie o dôležitej eh, dohode. Po Lisabonskej zmluve tento parlament nadobudol právo, že musí aj on súhlasiť s akoukoľvek dohodou o voľnom obchodovaní a akékoľvek rokovania sa rozbehnú, mali by sme sa snažiť vždy zhromaždiť maximum informácií, aby sme vedeli, o čo ide v danej veci. A z tohto dôvodu sa konala e, táto výmena názorov v našom výbore. Myslím si, že to bol naozaj hviezdný moment parlamentnej demokracie. Všetkým vám ďakujem, ďakujem našim hostom, ktorí e, prišli predne svoje prejavy. Ďakujem sekretariátu nášho výboru, oddeleniu, ktoré e, má na starosti politiku a ktoré pripravilo logisticky tento workshop. Ďakujem vám všetkým, ktorí prišli a zúčastnili sa na tomto podujatí. Naozaj ďakujem. A ešte záverečná poznámka. náš bezpečnostný protokol vyžaduje, že tí hostia, ktorí majú návštevnícke e, plastové identifikačné kartičky, musia vás odprevadiť e, k východu. Niektorí nejakí administratóri alebo zamestnanci musia byť s vami, keď vidíte z tejto miestnosti a sprevádzať vás k východu. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Uh,